Okay, friends, we start this meeting uh, a couple of minutes too late. Dobrý deň, dobré ráno prajem. Vítam vás. Začneme trochu neskôr. Máme k dispozícii všetky jazyky. Výnimka je dánština, finština, malčtina a chorváčtina. Bod číslo 2. To sú oznámenia, takže prvý trialóg o Európase. To bude spolu s výborom kultúry. Bude to 10. októbra o 7. Do, do, do začína to o, o pol 9. A ako istotne viete, budeme mať verejné vypočutie vo výbore pre kultúru. Tam sa budeme venovať európskym zborom pre solidaritu. Budeme v miestnosti G3, 3G3 e, toto popoludne, takže ako som už povedala, teraz začneme s hlasovaním. Máte hlasovacie kartičky? Možno by ešte sme potrebovali 5 minút, tí, ktorí sa chcú zúčastniť na hlasovaní. Urobíme to tak? Spravodajca tak e, iba vám povieme, že ešte by sme 5 minút to odročili, aby ostatní mohli prísť na hlasovanie. We'll wait a couple of more minutes since... Ešte chvíľu počkáme, pretože štrajk znamená, že ľudia prídu neskoro, pretože musia prísť do práce peši. More minutes.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 pozmeňujúci návrh. Článok 2, kompromis 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 139, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 141, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 146, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 151, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 152, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 153, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 155, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 156, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 157, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, ale overme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ešte raz. Zopakujeme hlasovanie pozmeňujúcem návrhu 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie.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 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 24 proti. si návrh 168 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 169 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 170 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 171 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 173 za, proti, zdržali sa prijaté, 174 za, proti, zdržali sa prijaté, 176, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zdá sa, že zamietnuté, ale overme si. 176. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté o 25 hlasov. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Povedala by som zamietnuté. Overme si kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 177, to je za, to je proti, zdržali sa, zamietnuté. 178, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 180 za, proti, zdržali sa, prijaté. 172, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 186, 183 spolu 184. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Overme si pozmeňujúci návrh 173 a 174. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 25 proti. Pozmeňujúci návrh 176. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa zamietnuté. 177, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 188 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 193 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overme si kompromis 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté o 24 hlasov. 195. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 196. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 197 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 198 za, proti, zdržali sa prijaté, 199 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 200 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté, Pozmeňujúci návrh 12 spolu s pozmeňujúcim návrhom 215 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 204, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 209 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 213. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 214. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 216 a 217 Obe boli stiahnuté, takže teraz ideme ku kompromisu 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmiete návrh 222. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 223 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 224 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme si 16, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté o 22 hlasov. 231 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijaté, 15 spolu s 236, kto je za, kto je proti, zdržali sa, povedal by som, že prijaté, ale overme si. Poďme si návrh 15 a 236, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 26 hlasmi. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 239, kto je za, kto je proti. Zamietnuté. Kompromis 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 240, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 241 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 242 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 243 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 244 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 249 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 250 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 251 za, proti, zdržali sa prijaté, overme si 251. Končím hlasovanie. Prijaté. 252 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 253 za, proti, zdržali sa prijaté, 254 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 200 237 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 237. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. kto je za, kto je proti, zdržali sa e, zamietnuté. 235, kto je za, kto je proti, Držali sa zamietnuté. v si 255. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 256, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 257 za, proti, zdržali sa prijaté. 258 za, proti, zdržali sa prijaté, 259 za, proti, zdržali sa prijaté, 260, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 261, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 262, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 263, kto je za, kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Overme si 263. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. 264, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 265, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 266, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 267, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 268, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, by som povedala. Overme si 268. Minú. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 269, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 270 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 271 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 272 za, proti, zdržali sa, preveríme. Pozmeňovací návrh 272, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. 274 za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky. Pozmeňovací návrh 274, nebolo to jasné. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 26 hlasmi. Pozmaňovací návrh 276 za, proti, zdržali sa, myslím, že zamietnuté. Preveríme elektronicky 276. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 278 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 280, 81 e, z, sa stiahol, čiže 85 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 286 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 289 za, proti, zdržali sa prijaté. 290 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 291 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 292 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 293 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 19 za. Prepačte. Rečnička hovorí bez mikrofónu. Chcete preveriť 293? Áno, nech sa páči. Elektronicky preveríme 2, 9, 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté s rozdielom dvoch hlasov. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 297 za, proti, zdržali sa, prijaté. 298 za, proti, zdržali sa, Preveríme. Elektronicky 298. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Rozdielom jedného hlasu. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmaňovací návrh 2 a 35 za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky 2 až 35 pozmaňovacie návrhy. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté rozdielom jedného hlasu. 36 za, proti. Zdržali sa. Musíme to preveriť. Pozmaňovací návrh 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté rozdielom jedného hlasu. Pozmaňovací návrh 37 vypadáva 38 za a nevypadáva, takže sa k tomu musíme vrátiť. Čiže hlasujeme o 37 za, proti, zdržali sa, myslím, že prijaté. 38 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 3 až 40 spolu za, proti, zdržali sa, Preveríme elektronicky pozmaňovacie návrhy 3 až 40 dohromady. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie a návrh bol prijatý rozdielom jedného hlasu. Pozmaňovací návrh 39 vypadáva. Šty- pozmaňovací návrh 4 za, proti, zdržali sa. Musíme preveriť elektronicky. Pozmania veci návrh 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté rozdielom troch hlasov. Pozmaňovací návrh 41. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 44. Za, proti, zdržali sa prijaté. 45 tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 46 za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky pozmeňovací návrh 48. Otváram hlasovanie. Končím, rokova- končím hlasovanie, prepačte. Preveríme ešte raz pozmeňovací návrh 48. Za. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté 19 hlasmi. Pozmaňovací návrh 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 52 za, proti, zdržali sa prijaté, 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 56. Prepačte, hovorí pani predsednička. Preveríme 55. -ku. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté rozdielom dvoch hlasov. Pozmaňovací návrh 56 za, proti, zdržali sa. Preveríme 56. -ku. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté 34 hlasmi. Um, úplne sa ľakám, keď vidím zle uh, že som sa zle zorientovala. 57. zamietnutá. 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmaňovací návrh 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa Preveríme 61 ešte raz. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 26 hlasmi. 62 za, proti, zdržali sa, prijata. 62. Ešte raz preveríme. Prepačte, hovorí pani predsedníčka. 63. preveríme. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté dva, e, rozdielom 4 hlasov. Pozmaňovací návrh 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmaňovací návrh 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme 66 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme 70 rokov elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Ale je tam jasný výsledok. Je to prijaté, hovorí pani predsednička. Dobre, začneme ešte raz. 73. Otváram hlasovanie elektronické. Končím hlasovanie. Je to v poriadku. Áno, je to prijaté. Rozdielom troch hlasov. Posmaňovací návrh, prepačte, e, kompromis 4. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. posmaňovací návrh 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme elektronicky 78. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Pozmaňovací návrh 81 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 82 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 85 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovať sa 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté.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 proti, zdržali sa, preveríme elektronicky 99. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmaňovací návrh 100. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmaňovací návrh 101 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmaňovací návrh 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 106 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme pozmaňovací návrh 106. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté troma hlasmi. 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 108 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 109 vypadáva a nie, budeme hlasovať o 109 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 110 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 111 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 112. Za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 113. Za, proti, zdržali sa zamietnutá, Pozmaňovací návrh 114. Za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 115 spolu s 116, keďže sú identické za, proti, zdržali sa. Myslím, že to preveríme elektronicky. 115 a 116. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté rozdielom troch hlasov. 117 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh bolo to veľmi jasné, ale chcete, aby sa to preverilo? 117? dobré. Pozmaňovací návrh 119 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 120 vypadáva, čiže 121 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 122 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 123 za. Prepačte, hovorí pani K. 125 za, proti, zdržali sa prijaté 126 za, proti, zdržali sa zamietnuté 127 za, proti, Preveríme elektronicky 127. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté rozdielom 4 hlasov. Pozmaňovací návrh 128 za, proti, zdržali sa prijaté. 129 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 130 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 131 za, proti, zdržali sa zamietnutá. Preveríme 131, elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnutá 132 za, proti, zdržali sa zamietnutá. To znamená, že hlasujeme o celom návrhu stanoviska tak, ako to bolo zmenené. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté 39 hlasmi. Ďakujem spravodajcovi, spravodajcom za odvedenú prácu. Ďakujem vám za účasť. Budeme pokračovať okamžite bodom 4 nášho programu. Je to implementácia iniciatívy zamestnanosti mladých v členských štátoch. Romana Tomč je spravodajkyňou, avšak má tu náhradníka pána Karsela a ja začnem tým, že pánu Kasovi odovzdám slovo, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Prečítam slova pani Tomč. Je to príhovor, ktorý mi zaslala včera, pretože bude kandidátkou v slovinských prezidentských voľbách. My jej prajeme veľa šťastia, hoci by sme chceli, aby tu zostala s nami. Dostala 224 pozmene- návrhov na pozmaňovacie návrhy k vypracovanej správe. Pani Tomč sa chce poďakovať všetkým za predložené návrhy a taktiež, by, eh, taktiež sa tešila z toho, že mohla sa radiť s kolegami, ktorí prispeli k vytvoreniu tohto stanoviska. Väčšina z tých eh, pozmeňovacích návrhov, ktoré ste predniesli, mali posilniť text. Takže myslím, že budeme mať dobrý pracovný základ. Pokiaľ ide o obsah, dovolte mi vysvetliť, čo sme doteraz zdôraznili Poprvé zdôraznili sme problém získania spolahlivých štatistických údajov, čiže správa sa opiera o obmedzené informácie a údaje. Po druhé, zdôraznili sme, že iniciatíva zamestnanosti by nemala nahradiť existujúce národné reformy, ale mala by slúžiť ako doplňujúci nástroj. Tu sme obdržali viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhujú to isté. Po tretie, Takisto sme zdôraznili potrebu lepšej koordinácie medzi vzdelávacími programami a trhom zamestnanosti tým, že sa e, prispôsobia e, dopyt a ponuka na trhu práce. Takže zdôraznili sme dôležitosť e, dosiahnutia nezamestnaných ľudí. To znamená, že potrebujeme viac zacielaných opatrení, musíme vynaložiť viac úsilia na registráciu nezamestnanosti a EIITS teda osoby, ktoré nie sú, e, ktoré sa neškolia a nie sú aktívne. Ďalej, našim hlavným problémom sú neaktívni a vylúčení mladí ľudia, čiže opatrenia sa musia stať viac zacielanými, najmä rušitými a mali by byť e, založené na jednotlivcoch Takže treba e, identifikovať problematiku, toto je stále problém a mladí ľudia očakávajú, že e, budú mať kvalitné vzdelávanie, školenie, ale toto často tak nie je. Po siedme tiež zdôrazňujeme, že ultimatívny cieľ iniciatívy je udržateľná zamestnanosť a z tých dôvodov takisto musíme poskytnúť tieto údaje. Ide o to, že čelíme nedostatku údajov a členské štáty neposkytujú údaje, pokiaľ ide o udržateľnosť e, zamestnanosti alebo udržateľnú zamestnanosť po osme zdôrazňujeme dôležitosť udržateľnosti financií na to, aby sa bojovalo proti nezamestnanosti mládeže. Predložený pozmeňovací návrh e, naznačuje podporu pre e, iniciatívu zamestnanosti ako permanentný finančný mechanizmus z pozmeňovacích návrhov sme dostali veľa dobrých návrhov o tom, ako zlepšiť iniciatívu zamestnanosti mládeže e, v budúcnosti, napríklad e, venovať viac pozornosti mladým ľuďom v zraniteľných situáciách a tým, že sa bude venovať špecifická pozornosť cez hraničným e, trhom práce. Pani Tomč by sa chcela ešte raz poďakovať za vaše pozmeňovacie návrhy a komentáre. Je jej ľúto, že tu nemôže byť na to, aby zareagovala na všetky vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem, pán Kasa. Teraz dám slovo tieňovým spravodajcom, počnúc pánovi Benifajovi z SD. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem aj kolegovi Kasa, ktorý eh, zastupuje pani spravodajkyni. Ďakujem za tieto úvodné slova aj za vaše úvahy. Vo všeobecnosti súhlasím s týmto konštruktívnym prístupom, ktorý bol sledovaný v týchto prácach už od začiatku. Moji kolegovia z politickej skupiny SD predložili niekoľko pozmeňovacích návrhov s cieľom buď zaintegrovať to, čo už v texte bolo spomenuté, možno ešte taký ďalej zachádzajúci návrh. Vieme, že pre spravodajcu je nemožné zohľadniť všetky argumenty už od začiatku, aj e, z dôvodov tých, že tam nie je dosť miesta, takže text ešte je potrebné preložiť. Ale dúfam, že moje príspevky budú užitočné, pokiaľ ide o niektoré konkrétne aspekty. Napríklad predbežné financovanie musia byť zvýšené pri iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí. No a ten návrh financií top pri prepracovávaní viacročného finančného plánu. Chcem využiť túto príležitosť a poďakovať sa kolegovi Pavelovi za to, že skupinu SD eh, v Slovensku a Chorvátsku zastupoval na fact-finding mission. Ten debriefing nám bol veľmi nápomocný pri našich pozmeňovacích návrhoch. Je veľmi dôležité, aby výbor EMPL využil túto príležitosť pri tejto správe a aby niektoré konkrétne princípy bol schopný presadiť. Iniciatíva e, na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre mládež, to sú dôležité nástroje pri boji proti nezamestnanosti mladých ľudí, aj keď to nie sú jediné nástroje. V rozpočte únie by to malo byť e, zohľadnené aj po roku 2020 potom sú tu finančné príspevky z členských štátov. Určite je menej drahé investovať do takýchto nástrojov, ako keby sme strácali to bohatstvo tým, e, že toľko mladých ľudí bude nezamestnaných. Takisto máme odporúčania, ktoré chceme nadniesť pre lepšie e, využitie týchto programov. Poprvé, definícia kvality ponúk. Už sme si o tom veľa vypočuli v našich členských štátoch a musíme jasne odsudzovať, keď tie programy nie sú korektne využívané. Skrátka, že táto iniciatíva e, že tie príspevky sa často platia neskôr, alebo kvalita ponúk je nízka, alebo sa e, poskytujú e, praxe na miesto riadných pracovných zmluv. Pokiaľ ide o kvalitu ponúk, tu sme predniesli niekoľko pozmeňovacích návrhov, aby sme uviedli kritéria, ktorými by sa to dalo merať. Tu je potrebné e, zohľadniť aj profil kandidáta a upraviť ho potrebám. Myslíme si, že toto by malo byť lepšie stanovené aj v súvislosti s inými politickými, s ďalšími politickými skupinami. Sme, z časti, sme chceli z časti predložiť nové pozmaňovacie návrhy a text chceme vylepšiť. Toto je určite aj priaznivé pre tých, ktorí využívajú e, túto iniciatívu. E, všetci sledujeme tieto ciele, politické záruky únie pri boji proti nezamestnanosti mládeže na to, aby mladí ľudia rýchlo a udržateľne mohli byť zaintegrovaní e, na trh práce. Tieto prostriedky by mali byť využívané rozumne. Potom tu máme ešte ďalší návrh, ktorý sme predložili. Je to hotline alebo priama linka proti nesprávnemu uplatňovaniu týchto nástrojov. Čiže je potrebné mať lepší monitoring a to by mali robiť mladí ľudia sami. Mohlo by byť oznamované komisii alebo nejakej task force, ak sa pri uplatňovaní európskych finančných prostriedkov e, uplatňujú nesprávne, nekorektné praktiky práve pri e, iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí. E, táto iniciatíva pre mladých ľudí by sa mala uplatňovať priamo pri mladých ľuďoch, ktorí sú nezamestnaní, ktorí sú bez práce. Nemalo by sa postupovať iba kvantitatívne v členských štátoch. Ďakujem za pozornosť. Som veľmi ochotný s pani spravodajkyňou aj s ostatnými politickými skupinami podporovať, spolupracovať a zapájať sa ďalej do diskusie. Ďakujem. Ďakujem, pán Benify. Teraz dám slovo pani Žitňanskej E Nech sa páči, máte slovo. V priebehu doterajšej prípravy mi bolo potešením sledovať prácu pani spravodajkyne, s ktorou sa v mnohých náhľadoch na fungovanie alebo budúce zlepšenie Youth Employment Initiative zhodneme. Aj preto pozmeňovacie návrhy našej skupiny skôr podporujú tento pohľad som ale presvedčená, že programy ako záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí boli vytvorené za osobitných a veľmi ťažkých okolností v členských štátoch že boli reakciou na nebezpečne vysokú nezamestnanosť. A áno, v mnohých prípadoch pomáhajú, no nesmieme sa tváriť, že nevidíme aj nedostatky. Viem, že mnohým sa napríklad nepáčili zistenia a závery štúdie dvoru auditorov, zdôrazňujúce nedostatok zamerania a vyčísliteľných cieľov na strane členských štátov pri implementácii programov. Považujem ale za dôležité hovoriť aj o negatívach. Aj budúce navyšovanie financií treba vždy pomerovať s pridanou hodnotou programov, nielen politickou vôľou som tiež toho názoru, že tieto programy pomoci mladým nesmú slúžiť ako náhrada vlastného intenzívneho úsilia a iniciatívy členských štátov v oblasti boja proti nezamestnanosti mladých. Áno, ide aj o premyslenú podporu inovácií, vzdelávania, výskumu či podnikania v réžii členských štátov. Myslím, že sa s viacerými z vás zhodneme aj v podpore lepšieho zapojenia mimovládnych organizácií do implementácie. Moje skúsenosti hovoria, že tieto organizácie majú často jedinečné znalosti a možnosti, ako pracovať s mladými ľuďmi vzdialenými alebo úplne odpojenými od trhu práce. Bolo by správne tieto skúsenosti čo najlepšie využiť. Moja tretia a posledná poznámka smeruje k znalosti mladých o programe a možnostiach pomoci. Považujem propagáciu za nedostatočnú a nedostatočne zrozumiteľnú, predovšetkým v skupinách, ktoré sú najviac vylúčené z trhu práce tam vidím priestor na zlepšenie. Každopádne teším sa, že nám na kvalite Youth Employment Initiative záleží a teším sa aj na ďalšiu spoluprácu s pani spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami. Verím, že výsledná správa bude konštruktívnym príspevkom k zlepšeniu programu pre mladých ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. I'll give the floor to Madam Ďakujem, ďalšia rečnička. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedkynia. Chcela by som sa poďakovať e, pani Tomč za návrh správy aj ďalším členom za to, že prispeli e, pozmeňovacími návrhmi. E, predložili sme málo pozmeňovacích návrhov, keďže správa bola už veľmi vyvážená a zdôraznila pozitívne aspekty, ako aj nedostatky tejto iniciatívy, čiže e, vnímame obidve strany. Pozmeňovacie návrhy, ktoré som predložila, zdôrazňujú e, dôležitosť motivácie mladých ľudí, efektívne využívanie fondov a zdôrazňujú skutočnosť, že iniciatíva by sa mala využívať e, pre projekty, ktoré sú orientované na výsledky, ktoré sú udržateľné z dlhodobého hľadiska. Ako som už zdôraznila niekoľkokrát, tak e, musíme vnímať nákladovú efektívnosť a dlhodobé ciele týchto programov, ktoré sú financované Európskou úniou. Ako kolegáňa Žitňanská spomenula, tak sa musíme pozrieť na európsku pridanú hodnotu, pretože bez toho nemá význam e, postupovať s financovaním. Takisto podporujem kolegov, pokiaľ ide o výzvu diskutovať o iniciatíve v rámci budúceho viacročného rámca aby sme zvážili pokračovanie v jeho financovaní. Ale ako som už povedala, mali by sme pokračovať v tom financovaní, ak naozaj môžeme preukázať nákladovú efektívnosť. Naozaj ma teší táto spolupráca, pretože je dôležité e, sa prehlbene zaoberať týmito otázkami a myslím si, že je to veľmi vyvážené. Táto skupina je veľmi vyvážená e, s veľmi dobrou spoluprácou. Ďakujem. Thank you. I can't see that uh, Madam González is here from... Vidím, že pani González uh, je tu. Nie, nie je tu. Nevidím ani, že Terry Run... A... Aha, nech sa páči. Máte slovo. že nahrádzam tu. Takže bol predložený celý rad pozmeňovacích návrhov. Išlo o dopady na mladých ľudí, na ich e, duševné a fyzické e, na ich duševný a fyzický stav. Je tu tzv. Eh, odstrašujúci efekt, ktorý je negatívny. Osoba, ktorá je, čím dlhšie je osoba nezamestnaná, tým menšia, vyššia pravdepodobnosť je, že e, utrpí negatívne skúsenosti na trhu práce v tejto oblasti. Preto táto iniciatíva sa musí zamerať na dosiahovanie eh, mladých ľudí, predovšetkým mladých ľudí, ktorí nie sú školení aby e, sme lepšie zohľadnili potreby mladých ľudí v zraditeľných situáciách, e, tak sa obraciame na služby pre zamestnanosť, aby e, oni poskytovali kvalitné služby. Ďalej zvyšovanie povedomia, príslušné školenia pre agentúry. Toto by sa malo implementovať, aby sa zvýšila citlivosť pre túto problematiku. Iniciatíva musí predstavovať prvý krok smerom e, k prístupu zameranému na práva mladých ľudí a kvalitatívny aspekt tejto práce pre mladých ľudí nikdy nesmie byť kompromitovaný uplynulá skúsenosť s implementáciou iniciatívy nám ukázala, že partnerský prístup je zásadný, preto aby tá iniciatíva bola úspešná. Z toho dôvodu ide o to, aby partnerský prístup bol v plnej miere zaimplementovaný pre sociálnych partnerov, e, organizácie mládeže a ďalší, ďalšie zainteresované strany v navrhovaní implementácie a hodnotenia iniciatívy aby toto bolo rešpektované. Predovšetkým e, organizácie mládeže by sa mali zapojiť do komunikácie, plánovania, implementácie a hodnotenia tejto iniciatívy a v neposlednom rade vyzývame všetky členské štáty, aby e, oblasti Youth Guarantee e, zrealizovali. Vyzývame organizácie mládeže, aby priebežne informovala Európsky parlament e, o ich analýze, o krokoch členských štátov a aby podnecovali členské štáty, aby využívali zainteresované strany v politickom procese. Ďakujem. Thank you very much, man. Ďakujem. Takže Laura Avia z EFTD. Ďakujem pani predsedkynia, pani predsednička, ďakujem aj kolegom e, za tento, alebo teda kolegyni za tento prvý návrh. To bol prvý návrh, ktorý nám predložila, pokiaľ ide o hodnotenie e, iniciatívy zamestnanosti mládeže. Myslíme si, že toto je nástroj, ktorý prichádza v okamihu, kedy v jednotlivých členských štátoch už sme zhodnotili, ako iniciatíva mládeže bola, zamestnanosti mládeže bola implementovaná. Takže e, e, hospodárska kríza viedla k tomu, že panuje vysoká nezamestnanosť. 15, z 15 2008 sa to zvýšilo na 14 v roku 2013, čiže v podstate zdvojnásobenie z 15 na 24 v roku 2013. Ale skutočnosť je taká, že nezamestnanosť medzi mladými e, je vo výške 10 v Nemecku, Rakúsku a iných členských štátoch Holandsku, zatiaľ čo v Španielsku, v Chorvátsku, v Grécku, v Taliansku, tam nezamestnanosť mládeže je až na úrovni 40 čiže predovšetkým musíme zabezpečiť, aby sme e, zaviedli špecifické mechanizmy pre konkrétne krajiny, aby sme zabezpečili, že tu sa budú robiť opravné, opravné opatrenia pri e, implementácii iniciatívy. To je jeden z hlavných problémov, s ktorým bojujeme. Rozdiel v hospodárskej sile a v raste a v zamestnanosti jednotlivých členských štátov Európskej únie. Napríklad súhlasíme, ak odporúčanie uvádza, že štruktúrálne reformy musia byť urýchlené, no a aby sa vyvážili tie rozdiely ale nemyslíme si, že ide o štrukturálne reformy v prvom rade. Musíme si položiť otázku, aké štrukturálne reformy, ako by mali vyzerať. V Taliansku dopady na nezamestnanosť mládeže sú také, že to bolo extrémne a jediná štrukturálna reforma, ktorá by sa dala uplatniť v členských štátoch, konkrétne v Taliansku, sú expanzívne hospodárske reformy, ktoré by poskytli možnosť vytvárania pracovných miest e, v Sicílii a v Kalábrii, kde som bola pred e, menej ako rokom na služobnej ceste, aby som videla, ako sa implementuje záruka mládeže. Tam som zaznamenala, že európsky, teda keď si pozrieme keď si to pozrieme na európskej úrovni, tak je situácia dosť dramatická, pretože tie ciele nie sú zosúladené s iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí. No a výsledky, tam nie je nič, čo je otvorené, tam, aby sa tam mohli zapojiť všetci, ktorí by sa mohli zapojiť. No a je potrebná efektívna štruktúrálna reforma, pretože sa reformuje podľa princípu oportunity. O požiadavkách jednotlivých podnikov, ktoré môžu zamestnávať mladých ľudí, ale pokým v rámci týchto diskusných diskusí nebudeme mať dostatočnú spoluprácu na jednotlivých inštitucionálnych úrovniach, pokým tam nebudú rozličné subjekty, tak tí agenti, ktorí poskytujú, alebo agentúry poskytujú vzdelávanie, tak neposkytujú kvalitné alebo vôbec vzdelávanie. Nie je iba o to, aby sme vyplatili peniaze mladým ľuďom, aby mali nejaké vzdelanie, inú kvalifikáciu. Ide tu o nedostatok, ide tu vlastne o také vákum už v tom východisku. Takže čo potrebujeme? Potrebujeme expanzívne politické ekonomiky, ktoré budú efektívnym spôsobom vytvárať pracovné miesta. Na to potrebujeme patričné vzdelávanie, ktoré sa bude sústrediť na tie stanovené ciele. A takisto musíme skončiť s tým zneužívaním prostriedkov záruky mládeže, napríklad pokiaľ ide o krytie šedej alebo čiernej práce. A predovšetkým si nesmieme myslieť, že štruktúrálne opatrenia sú jediným spôsobom, ako sa dá zaručiť fungovanie iniciatívy mládeže. Potrebujeme solidné projekty, jasnú predstavu a musíme monitorovať a kontrolovať to, ako sa tieto prostriedky vynakladajú, pretože už sú nedostatočné teraz, ale tam, kde sa ešte vyhadzujú alebo využívajú na ciele, ktoré nie sú súčasťou cieľov záruky mládeže alebo iniciatívy mládeže, tak tam by k tomu dochádzať nemala. Takže pri stretnutiach s pani kolegyňou Tomč budeme o tom hovoriť aj ďalej. Ďakujem. Ďakujem. Pán Martan, vy ste tu za ENF, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ospravedlňujem pána doktora Molana, ktorý zostal zablokovaný vo Francúzsku kvôli zase štrajkom vo Francúzsku. Ďakujem. A nechcete sa vyjadriť? Nie. A ešte niekto žiadal o slovo? Či áno? Pán Pavel? Ďakujem pekne. Ja som chcel stručnosti podať pár slov tejto téme. Ja oceňujem prácu našich kolegov, predovšetkým delegáciu na Slo- v Slovensku a na Chor- v Chorvátsku, kde vlastne sme videli, že sú tu podobné problémy v týchto dvoch krajinách v porovnaní s ostatnými, ktoré vidíme vlastne v našich domácich krajinách. Myslím si, že by sme sa mali sústrediť na to, aby sme zlepšili tieto programy, ktorý vlastne bol vytvorený pre také urgentné situácie, prinieslo to pozitívne veci, pokiaľ ide o zamestnanosť mladých, ale môžeme to zlepšiť ešte ďalej. Myslím, že by sme mali nájsť také spôsoby, akým spôsobom získať informácie, možnosti a zlepšiť príležitosti pre tých, ktorí nehľadajú tieto informácie, aby to lepšie ľudia pochopili. Nie je tu iba o sprostredkovanie informácií na webové stránky alebo vytlačiť to v novinách. Tí mladí ľudia, ktorí nehľadajú na týchto sa treba zacieliť, musíme ich nájsť a musíme jednoducho túto informáciu sprostredkovať, aby mohli využívať tieto programy. Myslím, že by sme v týchto programoch mali pokračovať, možno by to malo byť financované ešte viac, ale ako to už odznelo, nemala by to byť alternatíva k tým národným schémám, možno by treba, možno treba tu pomoc poskytnúť tam, kde to je potrebné. Takže teším sa na konečné výsledky tohto rokovania. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Či už nikto? Pán Kaza? Áno, ja by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom, ktorí sú prítomní. Ja som všetky vaše pripomienky si zaznamenal, dám ich k dispozícii pani Tomč a nie je tu nejaká kontroverzia, takže Myslím, že to bude veľmi dobrá správa. Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky. Ďakujeme pekne. Vidím, že sú tu niektorí, ktorí predstavujú DG Employment, takže možno pani Koleva by sa chcela vyjadriť. Koleva, nech sa páči. Ak chcete k tomu niečo doplniť, nech sa páči. Ďakujem pekne za možnosť vyjadriť sa. Ja by som iba zdôraznila, že táto správa skutočne je dobre načasovaná, aj vzhľadom na prípravu budúcich návrhov týkajúcich sa toho, ako Európske štruktúrálne investičné fondy by mohli podporovať nezávislosť alebo zamestnanosť mladých. Táto európska iniciatíva bola vytvorená ako taký krízový nástroj svojho času, ale teraz sa skutočne zamýšľame nad tým, ako by sme udržateľnejšie mohli podporiť politiky mladých aj po období po roku 2020 a tie odporúčania, ktoré správa prináša, vysoko oceňujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno, budú ešte príležitosti vrátiť sa k tejto téme, tak ako to tu už odznelo. Samozrejme, takáto široká iniciatíva nebola úspešná vo všetkých regiónoch v členských štátoch, ale sú tu aj dobré výsledky, ktoré by mali byť podporované a keď nachádzame nové formy toho, ako mladých ľudí priblížiť k štúdiu alebo na trh s prácou, tak bude táto iniciatíva skutočne prínosná, pokiaľ ide o tie skúsenosti, ktoré by v rámci tejto schémy mohli nadobudnúť. Ale ako viacerí z vás povedali, tá situácia je veľmi vážna a niečo musí sa spraviť a pracujeme teda na hľadaní lepších riešení teraz, keď tá situácia už nie je taká zlá, pre mladých ľudí, ako tomu bolo, keď sme sa tejto iniciatíve začali venovať. Takže my sa vrátime k tejto téme, hlasovať sa bude 4. decembra. Dobre, takže týmto sme trochu predbehli ten náš časový program, ale ak tu máme e, hosti a ľudí, ktorí tu prišli k ďalšej téme, tak by sme mohli prejsť k ďalšiemu bodu, bodu číslo 5 programu, je hospodárske benefity rodovej rovnosti v Európskej únii. Ešte stále čakáme na niektorých z tých, ktorí tu budú musieť byť. Nemáme tu ešte pani Langbach. už je na ceste, takže 5 minút počkáme. a potom budeme pokračovať. Fixed gender equality in the European Union. So five minutes break. Uh, uh, Budeme teda pokračovať s bodom číslo 5 nášho programu je hospodárske benefity rodovej rovnosti v Európskej únii. A slovo hneď na úvod dostane pani Langba, ktorá je riaditeľkou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a vy nám sprostredkujete tú situáciu, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Skutočne sa veľmi teším, že mám prezentáciu v rámci výboru MP, ktorý je vlastne ten, ktorý sa venuje oblasti politickej, ktorá súvisí s hospodárskymi vzťahmi, pokiaľ ide o realizáciu potenciálu každého z nás. Predtým, než budem hovoriť o tých hospodárskych výhodách, by som vám ešte ukázala a pokázala na moderné výzvy ohľadne toho, čo sa deje v oblasti rodovej rovnosti v jednotlivých e, oblastiach, aký to má dopad na mužov a ženy v moderných časoch, aké sú tie rozdiely a dopady rôzne. Keď sa pozriete napríklad na nízku kvalifikáciu a neprístupnosť vo vzťahu k trhu práce, tak sa napríklad môžeme pozrieť na to a hĺbšie preštudovať to, čo sme urobili v niektorých oblastiach, pokiaľ ide jednotlivé výskumy a štúdie, a čo tu vlastne vidíte, to je veľmi dôležité, keď sa napríklad pozriete na niektoré z tých oblastí, pokiaľ ide o nízke vzdelávanie, ženy s nízkym vzdelávaním majú, je tu veľké riziko, že by boli teda nezamestnané úplne, a vlastne sú potom vzdialené od trhu s To znamená, keď sme robili štúdiu pre malské predsedníctvo, pokiaľ ide o vzdelávanie tak sme zistili, že ak napríklad vidíte, že to 6 miliónov 17 žien, tie, ktoré majú teda nižšie vzdelanie, tieto majú veľké riziko toho, že jednoducho nebudú mať prácu, nikdy nepracovali. A 2 milióny mužov, sa to týka sa 2 miliónov mužov, ktorí takisto nikdy vo svojom živote nepracovali. A teraz prejdeme ďalej k tým ďalším výzvam, tak sme napríklad sledovali e, situáciu matiek, ktoré opúšťajú pracovný trh. Pozerali sme sa na jednotlivé formy rodiny, teraz ako vidíte, rodiny vlastne sú stále viac, aspoň ľudia majú taký pocit, že ak do toho to znamená, síce majú rodinu, deti, ale nemusia žiť spolu, napríklad pokiaľ ide o nejaké akty násilia, ale vidíme, že máme stále viac jednočlenných rodín a 85% týchto rodín vlastne sú ženy s deťmi. Takže ak sa pozriete napríklad, ukážem tú priesvitku neskôr, tlmočníci by chceli pokázať na to, že tieto priesvitky nemajú, e, tak ak sa napríklad pozriete na rodinu s tromi deťmi, tak tam je ten najvyšší negatívny dopad nie len pokiaľ ide o zamestnanosť, ale predovšetkým pokiaľ ide o zamestnanosť, je to vlastne riziko aktivít pre ženy. A ak sa pozriete napríklad, vidíte na tej priesvitke, a keď deti rastú, tak napríklad máme 55% žien, ktoré žijú s tromi deťmi a vlastne sú zamestnané, zvyšok nie je, ale takisto, keď to analizujeme ďalej, tak vidíme, keď sa pozrite na perspektívu e, možnosti rizika žiť v chudobe, tak z tých 55% zamestnaných 44% z týchto žien vlastne je na hranici chudoby v prípade, že partner, manžel alebo ďalší člen rodiny by prišiel o prácu. To znamená, že keď plánujeme tieto politiky, tak vlastne berieme do úvahy aj tieto informácie, pretože to sú veľmi dôležité skutočnosti. Pozrime sa teraz na tie krajiny, kde vidíme tie veľké rozdiely, pokiaľ ide o tie jednotlivé krajiny, ktoré skúmame, aká je tu sociál, politika v oblasti sociálneho začlenenia v jednotlivých členských štátoch, aký to má dopad, pokiaľ ide o a, osamelých rodičov. V rámci týchto štúdí vlastne sa napríklad pozeráme na otázky sociálneho zabezpečenia, na viaceré oblasti, predovšetkým v prípade tých ľudí, ktoré majú nízke vzdelanie, vidíme, že tým sa vlastne to riziko e, chudoby môže oveľa viac priblížiť. Takisto, čo vidíme, máme tu aj mladé ženy, mladé matky s malými deťmi. To, sú, to je tá skupina, ktoré sú najmenej zamestnávané v rámci týchto pracovných skupín. Takisto 26 Eh, tých osamelých matiek, tieto majú veľmi nízku intenzitu práce v rámci rodiny. To poukazuje na to, že ak by sa čokoľvek stalo, tak vlastne žena nie je iba mladou matkou s mladými deťmi, pretože ona by prišla o tieto možnosti. Je tu ešte aj ďalšia otázka, ktorá súvisí s tým, že by mohla sa dostať do, pod tú hranicu chudoby. Takže ďalšia priesvitka, pokiaľ ide o tú zosúladenie života v práci a súkromného života. Tu vidíte tie rozdiely. To sú niektoré z tých našich zistení, pokiaľ ide o rodový index, ktorý spustíme zajtra na rade, kde vlastne my sa pozeráme na tie rozdiely ohľadne toho, ako tieto agendy vlastne sa prekryžujú s ostatnými témami, ako je etnikum, vek, migračné pozadie alebo tá forma rodinného nažívania. Ak sa pozriete na to, ako funguje toto v kontexte s trhom práce, a tu máme vlastne tú populáciu, ktorá sa venovala starostlivosti o starších alebo o deti, tak vlastne aspoň hodinu do dňa, tak uvidíte, že aké sú tu rozdiely. Tej prvej skupiny, v tej prvej skupine tam vidíte e, tých osamelých rodičov, tam je najväčší ten, tá priepasť, čo vlastne poukazuje na to, že uh, jednočlenné rodiny ako kde je buď otec alebo matka samovychovávateľ, tak vidíte, ako sa to tam prehlbuje. Takisto aj krajina pôvodu, krajina narodenia, napríklad tí rezidenti, ktorí nie sú z krajiny Európskej únie, ženy, ktoré sa narodia mimo hranice Európskej únie, majú dvojnásobnú e, hranicu neplatenej starostlivosti o deti minimálne hodina do týždňa a to takisto poukazuje na to, aké malé príležitosti tu majú títo ľudia, ako by mohli prispieť k zlepšeniu štatistík ohľadne zamestnanosti. Takisto sme analyzovali ďalšiu časť, ktorá je takisto spojená s trhom práce a to je takisto veľké nebezpečenstvo pre budúce politiky zamestnanosti, ale takisto pokiaľ ide o férovú distribúciu príjmov, pokiaľ ide takisto aj produkčný typ Takže keď sa pozrieme na tzv. feminizované sektory, ako napríklad vzdelávanie, e, zdravotníctvo, a keď sa pozrieme na tú skupinu STEM, čo je skratka, tak to sú vlastne protichodné póly, ktoré sú navzájom v protichode. Keď sa pozrieme na tie feminizované sektory, kde sú veľmi nízke sektory porovnaní s tou skupinou zamestnaní pod skratkou STEM, vidíme, že v tých feminizovaných je až 85% žena, keď sa pozriete na štúdie, tak vlastne uvidíte, že muži, to je tá línia nad tým, to vám poukáže nad tým, že e, boli muži, ktorí pracovali v rámci v sektore EVH, znamená vzdelávania a zdravotníctvo, tak tá linka stále ide nadol, stále menej mužov študuje vlastne tieto odbory a ak sa pozrite zase v nižšiu líniu, to je počet žien alebo dievčat v rámci skupiny zamestnaní STEM, tak vidíte, že o 10 rokov tam nedošlo k žiadnej zmene, takže je tu veľký záujem, ale takisto ani prostredie ako keby nemotivovalo ženy, aby sa venovali týmto odvetviam, pokiaľ ide o zamestnania v skupine STEM. A keď sa pozriete na tieto otázky, vlastne vidíte to aj pokiaľ ide o ten a, počet mužov. Počet mužov, napríklad pokiaľ ide ten sektor vzdelávania a zdravotníctva, tak tam dochádza k poklesu, pretože väčšina tých zamestnaných v tomto sektore, v týchto sektore na úroveň 66 to neznamená, že tam nebudeme mať žiadnych mužov, ale pravdepodobne tam ich bude veľmi málo, a vidíme, že tento sektor narastá, pretože vlastne spoločnosť stárne. Takisto sme sa pozreli na niektoré segregované oblasti a keď sa pozrie napríklad na vzdelávanie, tak takisto si uvedomíte, že sú to rozdiely, pokiaľ ide o tie hlavné profesie. Pozrite sa napríklad teraz na vzdelávanie, tak uvidíte, že iba 18% mužov sa venuje vzdelávaniu v štúdiu, v vzdelávacích oblastiach, učiteľia na univerzitách, napríklad tam je trochu viac mužov, ale na školách sú to hlavne ženy, to znamená muži tu nemajú záujem, ale takisto aj stereotypické e, zmýšľanie spoločnosti ako keby e, demotivovalo mužov vybrať si toho profesora. Pozrieme sa na prírodné vedy, tak tu zase vidíme, že to je jediná oblasť, kde ženy majú záujem študovať, ale pravdepodobne častokrát, ak študujú vedy, prírodné, tak potom idú do učiteľských profesí, nie idú do tých vysokoplatených zamestnaní, kde sú špecifické oblasti v súkromnom sektore alebo s tými, ktoré skutočne potrebujú vysoko vzdelaných, vysoko kvalifikovanú pracovnú sílu. Tak pokiaľ ide počítače, tam je 79, takmer 21% žien, ktoré študujú ICT. To znamená, že aj v týchto oblastiach tej skupiny STEM, čo je vlastne budúcnosť zamestnania pre všetkých, tak vidíme, že z kalkulácie tejto štúdie, pokiaľ ide predpoveď zamestnanosti budúcnosti, tak vidíme, že toto je ten sektor, kde každý bude potrebovať určité zručnosti a sú tu problémy momentálne, pokiaľ ide o sprostredkovanie týchto informácií. A je to iba jedna petina z celého počtu študentov, ktorí študujú ICT. Toto nám ukazuje, že naozaj potrebujeme teraz popremýšľať o tom, ako by sme mohli manažovať budúce schopnosti a taktiež aj dopyt a ako by sa mohla zlepšiť e, rovnováha rodová. Mám tu nejaké technické problémy s ovládačom. K čomu som smerovala? Toto boli výhody, benefity, pretože na základe tých dôvodov, ktoré nám spôsobili súčasné problémy, tak EÚ stráca v tom, že nedáva impulzy ženám, aby študovali práve povolania z oblasti STEM a taktiež, aby muži sa nevenovali oblasti zdravotníctva a vzdelávania, pretože ak sa toto dosiahne, tak by sme mali lepšie šance a mohli by sme navzájom z tejto rovnováhy a e, vyrovnanosti zastúpenia e, pohlavy mohli benefitovať. Používali sme pri vypracovaní tejto štúdie veľmi sofistikovaný model, ktorý sa volá E3M3. Eh, e Bol vyvinutý v Cambridge a analyzovali sme všetky rôzne oblasti politik, politík, aby sme zistili, a teraz eh, už funguje môj ovládač, ďakujem pekne. My sme analyzovali všetky rôzne scenáre ako by sa dali vyplniť tieto sivé miesta na mape rodovej rovnosti? V oblastiach, ktoré sú premaskulinizované alebo prefeminizované, napríklad oblasť decisívnej sféry. Venovali sme sa všetkým scenárom, kde e, sme sa snažili zabezpečiť ekonomické fakty o tom, že tá rovnováha tam nie je prítomná. Ak zmeníte stereotypy e, správania, ak zmeníte pracovné prostredie, všetky tieto e, typy scenárov, ktoré momentálne máme v EÚ, tak ako by sa to potom premietlo do ekonomických ukazovateľov? Čo sme zistili? zistili. Niečo vám tu ešte ukážem, predtým než prejdem k číslam. Toto bol základ, ktorý sa zameriaval na zistenie toho, ako a kam sa uberá momentálny vývoj. Chceli sme zistiť e, zhoršujúcu sa situáciu pre mužov a tiež možnosti, ako by sme mohli zaplniť tieto sivé miesta v rodovej rovnosti, respektíve nerovnosti. A keď sme to rozanalizovali, sme zistili, e, vytra, teda vybrali sme si tento scenár. Jedným zo scenárov bolo, že sme si zobrali tie hrubé dáta, ktoré boli potvrdené aj historickým vývojom, boli ním potvrdené. Najskôr sme sa pozreli na terciárne vzdelávanie a to je práve tá skupina zamestnaní STEM. My sme sa snažili v terciárnom vzdelávaní všetkými možnými spôsobmi e, vyrovnať tie sivé miesta. Týka sa to aj platov, nerovnosti v v odmenách. Taktiež sme zohľadnili starnúcu spoločnosť EÚ, e pozreli sme sa na demografické zmeny. Snažili sme sa zistiť, ako by sme mohli navýšiť e, pôrodnosť rôznymi opatreniami a na záver prišlo, ak by sme mohli všetko skombinovať, tak aký by bol výsledok e, vo výhode týchto opatrení naozaj sme použili robustné, solidné kalkulácie tohto ekonomického modelu. Do roku 2050, ak by sa nám podarilo vyplniť všetky tieto sivé miesta a ak by sme pracovali veľmi aktívne na implementácii navrhovaných e, podujatí, by sa potom asi o 9,5 zvýšil HDP na hlavu v rámci EÚ. Monetárna e, ref, reforma by taktiež priniesla 3,5 miliardy eur v pluse. Čiže e, tu sme sa pozreli v jednotlivých detailoch na scenár číslo 1. Ak sa nám teda podarí rozanalizovať si súčasné podmienky v skupine povolaní e, STEM, e, zistíme, že ide o veľmi perspektívnu oblasť. Ak muži budú študovať tak, ako študujú dnes, to je predikované, ak by sme však k tomu pripojili e, aktívne impulzy, ako k týmto zamestnaniam pritiahnuť ženy, tak by to potom vyústilo do vytvorenia 1,5 milióna ďalších pracovných miest. Čiže toto by potom <laughs> vyplynulo z toho rýchleho scenára a pomalší scenár by taktiež priniesol určité rozdiely, určitú zmenu, ale tak či tak by sme obrovským spôsobom benefitovali. Pomalý scenár v ktorom sme sa snažili zistiť, či členské štáty by museli extrémne investovať. Možno v niektorých oblastiach by sa museli na, na podporu financovania zamerať viacej, niekde by to bolo také pomalšie, ale všetko by boli veľmi um, Ak by sme investovali, ak by sme zlepšovali rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ak by sme zaplnili všetky tieto sivé miesta, a ak by sa nám to podarilo do roku 2050 a ak by sa nám podarilo vyrovnať aj platové rozdiely medzi pohlaviami, tak by ste zistili, že eh, krivka že krivka porodnosti by sa týmto mohla vyrovnať. Všetky tieto faktory by predikovali, že krivka pôrodnosti by sa zvýšila, ako ste mohli e, vidieť na obrázku v jednotlivých členských štátoch, bol by tam rozdiel oproti súčasnej situácii. Na tomto slajde e, Zajtra uvidíte ešte detaily k tomu konkrétnemu indexu o súčasnom vývoji v jednotlivých krajinách. Taktiež sme tu vytvorili dva scenáre. Zoskupenie je obsiahnuté taktiež v indexe, kde sú zobrazené skupiny štátov, kde je veľmi dobrá rodová rovnosť a sú to vyvinuté, rozvinuté krajiny, potom je tam stredná skupina z ekonomického pohľadu a dosť slabá. Čiže tam, kde je dobrý, dobré priemyselné podhubie, kde je dobrá ekonomická stabilita, je aj dobrá e, rodová rovnosť, pretože tieto krajiny veľmi veľa robia pre rodovú rodnosť. Prvá skupina, toto sú tí najväčší výťazí, pretože ak by títo robili to, čo robí napríklad skupina 3, by sa dopracovali k 12-percentnému e, rastu HDP na hlavu do roku 2050. Študovali sme niekoľko rôznych produktov, nájdete informácie na našom webe, nie len tie modelové situácie, ale aj zdôvodnenie Veľmi dúfam, že budete mať možnosť si to pozrieť detailne. My sme samozrejme k dispozícii vám poskytnúť viac informácií. Je to veľmi, veľmi solidný dôkaz o tom, že rodová rovnosť nie je súčasťou trhu práce, ale je to jeden z základných prvkov trhu práce. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Predpokladám, že tu odzneli niektoré z faktov, ktoré sa skrývajú za iniciatívou komisie na e, vyrovnanie súkromného a pracovného života. Myslím, že si nemôžeme zatvárať oči pred týmito faktami. Musíme sledovať túto debatu o iniciatíve e, na vyrovnanie pracovného a súkromného života. Mnohí z nás túto iniciatívu podporujú a chceme dosiahnuť e, situáciu, ktorá by bola výhodná pre všetky strany. Niektoré členské e, štáty už túto situáciu dosiahli, pretože sú v tejto oblasti veľké rozdiely medzi jednotlivými časťami EÚ. S akými reakciami sa stretávate? keď prezentujete tieto fakty pred rôznym publikom. Ja ako politička sa stretávam s veľmi negatívnymi alebo veľmi pozitívnymi reakciami. Žiadna z reakcií nie je niekde medzi tým. A taktiež sa stretávam aj s veľmi uh, um, rozporuplnými, dokonca agresívnymi uh, diskusiami o tom, o tejto téme a toto mi potom sprostredkova pocit, že si to ešte vyžaduje určitý čas. Je tam niekoľko krajín v EÚ, ktoré už pokračujú v tomto zvolenom smere, ale je tam toľko členských štátov, ktoré budú musieť veľmi dlho bojovať na to, aby dosiahli takéto ciele. Ako argumentujete, keď sa stretnete s týmito negatívnymi reakciami, pretože som si istá, že sa s nimi stretávate. Čiže ide o tému rovnováha súkromného a pracovného života. Áno, Áno, pretože um, my určite prevezmeme vaše graf, uh, grafy a vaše fakty, vaše čísla práve z tejto témy rovnováha súkromného a pracovného života, takže tomu sa budeme venovať. Moja otázka znie, ak sa vyskytne veľmi negatívna reakcia v časti decizívnych e, členských štátov, ako sa dajú veci zmeniť, ak narážate na takéto negatívne reakcie? Ďakujem za otázku. Ponajprv Rovnováha súkromného a pracovného života je veľmi dôležitou iniciatívou a negatívne reakcie sa môžu objavovať preto, lebo ľudia si vykladajú posolstvo tejto iniciatívy rôznym spôsobom. O čo sme sa my snažili pri analýze indexu? Viete, že jeden z faktov na indexe je, že muži obvykle pracujú dlhšie, najmä ak majú rodiny s viacerými deťmi. Čiže z tohto dôvodu potom partnerky, máželky, ženy nemajú veľmi šancu uplatniť sa na pracovnom trhu. Ale na druhej strane, ak muži pracujú veľmi dlho a ak pracujú veľmi intenzívne a e, nemajú potom príjemnú, uvoľnenú atmosféru doma, v rodine, po práci a nemôžu byť vlastne s touto rodinou, tak si myslím, že tu nie, nejde len o zváženie tejto rovnováhy pracovného a súkromného života, ale samotného správania sa. My sme sa zamerali najmä na mužov, ktorí si myslia, že strácajú niečo tým, ak sa dostatočne nevenujú svojej rodine, ale venujú sa veľmi iba práci. E, ukázalo sa, že nie sú takí spokojní, šťastní a žijú kratšie. Mnohé ďalšie skutočnosti súvisia s týmto správaním a celkovým vnímaním tejto témy v spoločnosti. Rovnováha súkromného a pracovného života je jedným z kľúčových faktorov, na vyváženie, vyriešenie situácie. Môj osobný názor je, že to je veľmi dobrá iniciatíva a že by sme boli schopní zabezpečiť tak nie len lepšiu a konkurencieschopnejšiu, Euró- e, konkurencieschopnejšiu Európu, ale taktiež by sme boli schopní využiť potenciál žien, ktoré majú vyššie vzdelanie a mohli by potom e, doplňať týchto mužov. Čiže my veľmi veľa strácame. Chce sa niekto niečo spýtať našej hostky? Odovzdám slovo pani Binkevišiu, pretože ona je predsedníčkou jedného z našich výborov. Prosím. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi ma mrzí, musím sa ospravedlniť pánovi Lamberkovi, predsedovi, že som si nemohla vypočuť, pozrieť prezentáciu, ale už sme mali možnosť e, sa porozprávať. Prepačte, e, ospravedlnenie bolo smerované samozrejme pani Langbach, riaditeľke tohto inštitútu jednou z hlavných iniciatív, ktorá naštartovala Európska komisia, boli predložené parlamentu na diskusiu, na rozpravu. Ide o tému zlepšenia pozície žien na pracovnom trhu. Ide o to, aby sa zabezpečil návrat žien na pracovný trh Diskutujeme o tom v parlamente a taktiež v členských štátoch. Zapojila som sa do viacerých diskusí v Litve a veľmi často počúvam rôzne argumenty. Sú ľudia, ktorí nie sú spokojní s tým, že časť materskej dovolenky, respektíve rodičovskej dovolenky by mohli využiť aj muži, napríklad minimálne 4 mesiace. Pre niektorých ľudí to je neprípustné. Čiže moja otázka znie, čo s týmto môžeme urobiť? Čo môžeme urobiť eh, s názormi Eh, na túto tému medzi obyvateľstvom. Možno by sme mali začať viac vzdelávať, možno by sme mohli začať už v škôlke alebo v škole, aby sa nám podarilo vytvoriť iné správanie. Môžeme sa snažiť bojovať so všetkými starými stereotypmi, pretože jedna riaditeľka um, nezmení situáciu, aj keď je veľmi dobrá, a takto sa nezvýraznia kvality, ktoré sú skryté v našej spoločnosti. A kvalita pracovného trhu je veľmi dôležitá pre európsku ekonomiku a konkurencieschopnosť. Čo by sme teda mali urobiť? Kde by sme mali viac investovať? Ako môžeme investovať do našej spoločnosti? Plne súhlasím, hovorí pani Langbach, že spôsob výkladu tejto smernice alebo spôsob motivácie je veľmi dôležitým nástrojom. Ako vravíte, zvyšovanie povedomia, rolové úlohy. Niekedy je to tak, že ženy si myslia, že muž by túto úlohu na materskej nezvládol, a niekedy hovoria, nikdy by som dieťa nedala do rúk manželovi, pretože by si s ním nevedel poradiť. Čiže určite aj my samé nesieme časť zodpovednosti za túto situáciu. Veľmi často počúvam také diskusie v rodine, že tieto 4 mesiace, ktoré by otec strávil na, mater- na rodičovskej dovolenke, by um, by nezabezpečili dostatočný príjem rodine, pretože obvykle manžel má vyšší plat. Ale stále si myslím, že ten fakt, že je to vaša rodina, vy ste sa rozhodli si ju vytvoriť, vy ste sa rozhodli mať deti, znamená to, že toto je vaša budúcnosť a zároveň vaša zodpovednosť. Je to skôr o tom, ako Eh, odovzdáme ďalej toto, túto, toto posolstvo, ktoré v sebe má tá iniciatíva. Myslím, že aj um, médiá by nám veľmi mohli pomôcť pri šírení tej, tejto témy. Najmä by sme mali osloviť mladých ľudí, ktorí by sa mali dozvedieť, že nič nestratia, ak sa do tejto iniciatívy zapoja. Hovorí pani predsednička, ďakujem pekne, že ste prišli. Celkom určite sa vám budeme ešte venovať Keďže téma rovnováhy pracovného a súkromného života je jednou z tém, v ktorej by sme radi zabezpečili pokrok. Ďalšie rokovanie vo výbore bude, o 16, bude 16. októbra od 15. popoludní do 18.30 a taktiež 19. oktobra, kedy začneme od 9. ráno a budeme do pokračovať do obeda, čiže do 12.30. Taktiež vám chcem pripomenúť, že máme spoločné vypočutie dnes popoludní medzi výborom pre kultúru a e, zamestnanosť o Európskych zboroch Solidarity. Je to mimoriadne dôležitá téma Chceme vytvoriť akýsi nový pracovný trh, ktorý by mal byť dostatočný pre mladých ľudí, čiže tá, toto popoludne sa bude venovať najmä téme Európske zbory Solidarity. Budú tam diskutované rôzne scenáre, ako zlepšiť situáciu. Budeme v budove Spinelli v miestnosť A1G3. Začneme o 15. a budem rada, ak sa všetci zúčastníte. Pozývam vás. Ďakujem pekne pani Langbake ešte raz za to, že ste prišli. A e, týmto pádom končím toto rokovanie. Ďakujem.